Budeme pokračovať v hlasovaní. A najprv teda hlasovanie o zákonoch o rúhaní v Pakistane. Máme tu navrhy e, e, viacerých e, skupín, takže e, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, Zdržali sa prijaté uznesenie e, v celku. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Teraz uznesenie týkajúce sa e, pána e, Šešela. Máme tu tiež návrh 7 politických skupín, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz uznesenie týkajúce sa únosov a tyrania žien v Iraku, spoločný návrh uznesenia šiestich eh, politických skupín, eh, pozmeňujúci návrh 6, 6 časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Piatá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Šiesta časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmývací návrh 6, menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Pozmeňte návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Úvodné ustanovenie H, kto je za, proti, zdržali sa, hlasovali všetci. Je to prijaté. Uznesenie v, ako celok, pozmenenej podobe za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o delegovanom nariadení e, komisie o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia. To je myslím všetkým jasné. Menovité hlasovanie je hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o uzneseniu e, týkajúcom sa e, politiky súdržnosti, spoločný návrh uznesení siedmých politických skupín, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu týkajúcemu sa e, usmernenia komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu. Návrh piatich politických skupín, podmienujúci návrh číslo 9, kto je za, proti, zamietnuté, e, odsek 2 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdr- to si pre, e, preveríme ešte elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 10 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 11. menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. A bolo to zamietnuté. Oznamenujeme mi ústny pozmenujúci návrh k 11. pána poslanca Teličku. Nech sa páči. Ja mám ústny pozmeňujúci návrh v mene skupiny ALDE, ktorú podporujú štyri politické skupiny. A ja vážim si spoluprácu s mojimi kolegami a iniciatívu pána Pípera. Chcel by som upozorniť na odseke 11, kde dnes, tak ako je napísané, navrhujeme e, Vieme, že návrh parlamentu by nemal byť prijatý komisárom, pokiaľ nebude mať pozitívne stanovisko a myslím, že nemôžeme nucovať komisii vyjadrenie, ktoré by v nezávislej rade na posúdanie vzťah, e, dopadov e, vnúcovalo názor rozhodovať. Takže ja navrhujem reiterate the view a potom to bude pokračovať. Návrhy by nemali byť prijaté komisiou, pokiaľ nebudú doplnené o stanovisko, ktoré schváli hodnotiaca rada, alebo teda rada pre hodnotenie dopadov. Sú nejaké námetky? Nie, tak budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý si návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Odsek 17 pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. Jedna v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté.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 Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 8 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. A teraz k uzneseniu ako celok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 Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 3. Menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. Odsek 10. Pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 10 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí 5 v menovitom hlasovaní. Dobre, tak štvorku si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. 5 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 11 zmenovať tom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 19. Pôvodné znenie prvá časť za. Proti zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá odsek 21, pôvodný text, v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 22 pôvodné znenie v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmienci na 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 36, pôvodné znenie, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 13 za, proti, zdržali sa prijatí 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Vodné ustanovenie F v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 6 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 7 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. 8 za. Proti. Zdržali sa. Je mi to veľmi ľúto. Veľa ľudí sa zdržalo. Neviem to odhadnúť, takže elektronicky si to overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Úvodné ustanovenie QO, pôvodné znenie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prejdeme k uzneseniu o jednotnom digitálnom trhu tu návrh uznesenia dvoch politických skupín, pozmeňujúci návrh 7 za, proti. Tak ešte raz, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí 8 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí 67 za, proti, zdržali sa zamietnutý 5. Takže 67, skontrolujeme si to hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 9 za. Proti zdržali sa prijatí. 10 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. 12 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 27 za, proti Zdržali sa. Aj to si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 28 za. Proti zdržali sa zamietnutí 14 za, proti, zdržali sa prijatí 85 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 60 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 61 hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 62 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. 65 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 17 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 81 menovitom hlasovaní, Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 82 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 83 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 pôvodné znenie, dobre. 69 si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnutý odsek 10, pôvodné znenie, dva častiach, prvá časť za, proti, zdrhali sa, prijatá druhá časť menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, hlasovali všetci, ukončené, prijatý 70 za, proti, tak ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 16 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. prijatý. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 33 za proti, zdržali sa zamietnutí. 13 pôvodné znenie za, proti, zdržali sa zamietnutí. 14 v dvoch častiach, pôvodné znenie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pani Gebhardt, nech sa páči. Vážený pán predseda, prepačte mi, ale na našom eh, hlasovacom zozname sa vyskytla chyba. My sme chceli byť za a nie proti. My sme samozrejme za to, aby pre handicapovaných boli vytvorené najlepšie možné podmienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Gebhardt. 19. v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Pani Gebharta, aj to pomohlo. Má to prijaté. Pozmeňujúci návrh 72 za, proti Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 32 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Zamietnutý. 73 za. Proti Zdrali sa zamietnutí 74 za. Proti. Zdrali sa zamietnutí 75 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 76 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 77 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 78 za. Proti. Zdrali sa zamietnutí 79 za. Proti zdržali sa zamietnutí 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, takže 20 si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 63 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 64 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 21 za. Proti. Zdržali sa prijatí 22 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 6 za, proti, zdrhli sa zamietnutí 1 za, proti, zdrhli sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 34. to je za? Kto je proti? Poprosím vás jednoznačnejšie, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 35, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 36 za, proti. Zdržali sa prijaté 2, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté 3, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. 38 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 39 za. Proti. Zdržali sa. To musíme overiť. Otváram hlasovanie. Na 100. 100 more. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie.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 Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 52 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 53 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 54 za proti, zdržali sa zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa prijaté 56 za, proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si 57. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté, videl som to. 58. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Teraz nevidím nič. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Pravdepodobne rovnaká väčšina, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 25 za, proti. Zdržali sa Zamietnuté. Musíme si overiť 25. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie ako celok menovitom hlasovaní otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k poslednému uzneseniu podvýživa deti v rozvojových krajinách. Ocek 10, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 3, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 4, kto je za? Kto je proti? Prepačte menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté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 Uznesenie ako celok pozmenené menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prosím vás, ponechajte kartičky v konzolách, pokým sa neskončí hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Chcel by som všetkých požiadať, aby ste opustili sálu. Teda tí, ktorí chcú ísť preč a chcú sa ešte zhovárať. Tí, ktorí majú inklináciu, si vypočuť ešte vysvetlenia hlasovaní. Poprosím vás, títo sa usadte. Milé kolegyne a kolegovia, protokol včerajšieho zasadnutia a príslušné texty sú k dispozícii. Máte k nim námietky? Nie je tomu tak. Teraz teda prejdeme k